ale zároveň som presvedčená že európsky projekt má zmysel. dôležité je aby sme sa namiesto neužitočnej diskusie o politickej únii sústredili na praktické problémy každodenného života. Ďakujem a teraz pán Masip Hidalgo. Dámy a páni, som veľmi pohnutý. Stretol som sa s odvážnymi baníkmi, ktorí pochodujú k Madridu a som znechutený, že španielská vláda skutočne nepočúva. Niekto povedal, že hodnoty španielského futbalu sú hodnotami väčšného Španielska. Aj veľký Francúzsky spisovateľ pôvodom zo Španielska povedal, že e, hodnota Španielska je, a hodnoty Španielska sú predstavené aj týmito baníkmi. Aj títo pred 50 rokmi sa postavili proti fašistickej diktatúre paralelne s európskym hnutím, e, so Salvadorom Madariagom. a meno Madariaga je, e, dostala jeden z budov tohto parlamentu. Európsky parlament, rečník je prerušený, rečníka nepočujeme. Ďakujeme. A teraz pán Kristian Buzoj. Ďakujem, pani predsedajúca. Diskusia o smernici o transparentnosti. Môžeme hovoriť napríklad o transparentnosti liekov a príbalových letákov v EÚ a v mojej krajine. Je potrebné, aby inovácie sa aplikovali aj v nových výrobkoch, preto transparentnosť v tom, ako sa stanovuje cena liekov a ako sa preplácajú, to všetko môže mať vplyv na to, ako, aký prístup budú mať európsky občania k zdraviu a zdravotníckým službám. A súčasná vláda v mojej krajine sa snaží vyriešiť e, nevhodné opatrenia minulej vlády. A tiež otázky, ako sa zavádzajú nové molekuly a nové lieky na naše trhy. Napríklad v roku 2011 vláda pána Boka neodporúčila farmaceutickým firmám zavádzať nové lieky na rumúnsky trh, pretože tam nebol atraktívny trh, ale Európska komisia by, musela, by mala tieto veci podrobnejšie sledovať. Chceme prejaviť naše hlboké znepokojenie za št- kvôli štátnemu prevratu, ktorý bol v Paraguaj demokraticky zvolený Fernando Lugo bol zvrhnutý e, určitou politickou silou za podpory parlamentu a v podpore konzervatívcov a tých, ktorí nepodporovali demokratické hodnoty. Nelegitímne zvrhnutie z funkcie, ktoré nerešpektovalo základné demokratické práva a manipulovala sa demokratická vôľa paraguajského ľudu po rokoch e, e, diktatúry v tejto krajine. A musíme veci pomenovať vlastnými menami. K Paraguaj došlo k parlamentnému štátnemu prevratu. Tak to povedal Mercosur, organizácia amerických krajín a tak ďalej. Európsky parlament musí odsúdiť tento prevrat proti demokraticky zvolenému prezidentovi. Prejavujeme našu solidaritu s paraguajským ľudom. Nie je to len prezident, ale je to prevrat proti demokracii a paraguajskému štátu. A teraz má slovo pán Trianta Filides. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας Pani predsedajúca, ja by som chcela obrátiť vašu pozornosť eh, na otázku um, dohodu o, medzi Európskou úniou a Tureckom a som veľmi rád, že Európska únia eh, naozaj stála pleca pri pleci z hľadiska implementácie tejto dohody, pretože v záveroch rady eh, z júna o zlepšení spolupráce s Tureckom v oblasti um, z bezpečnosti a vnútorných záležitostí. E, komisia aj rada očakávala od Turecka, ktoré podpísalo dohodu e, s prakticky všetkými členskými štátmi, vrátane aj Cyprus, Cypru. Prečo teda ešte je tu trojročné obdobie pre Turecko z hľadiska občianstva tretich krajín. Myslím si, že to podkopáva mm, povahu európskej politiky v tejto oblasti a mohlo by to ovplyvniť eh, eh, vzťah Európskej únie voči ostatným krajinám. Teraz pán Baten. Možno bude referendum o EÚ, ale nevie sa kedy a nevie, aké budú otázky toho referenda. Vie sa len to, aká otázka tam nebude. E, e, to znamená e, otázka, či by Spojené kráľovstvo malo odísť EÚ. Ale my máme svoje predstavy, my si my dobre vieme, že zámer je taký, aby eh, bol jednotný politický štát. Aké si Spojené štáty európske? Súčasná kríza eurozóny eh, pritláča na to, aby došlo k plnej integrácii. Jediný, kto to zatiaľ nepochopil, je pán David Cameron eh, Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva to môže vysvetliť Davidovi Cameronovi jediný refer- referendovú otázku, ktorú chceme, či máme zostať alebo odísť a že to chceme skôr, skôr než neskôr. Ďakujem pán Patten a teraz pán Sigedy. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel hovoriť o malom, malej dedinke v Maďarsku, Onot, my, Maďari, sme veľmi hrdí na túto obec v Boršot, Boršot Abauj Zemplínskej oblasti. Pre všetkým preto, pretože pred 300 rokmi sme mali zasadnutie v Ornode a takisto pred 600 rokmi sme takisto mali aj veľtrh v Ornode, ktorý je veľmi známym trhom um, Eh, Ornod zažil aj turecké okupáciu Habsburgovcov, takisto aj komunistickú okupáciu, ale čo Európska únia prežije Ornod Európsku úniu? Naozaj ja tu hovorím o klebetách, podľa ktorých sa európska legislatíva hovorí, eh, že to, čo máme v eh, platnosti v Ornode, nie je v súlade s európskou Európskou úniou, prosím vás pekne, neobetujte Ornod ako centrum voľného obchodu, pretože Ornod je miesto, kde môžu mali obchodníci sa stretnúť, aj polnospodári si vymieňajú tovary. Prosím vás pekne, chráňme takéto komunity, ako je Ornod. Myslím si, že by to bolo naozaj dobre pre Európsku úniu ako celok. Ah, Bratkovský tu nie, tak pán Siekarský. Wczoraj usłyszeliśmy ostatni gwizdek tegorocznych Mistrzostw Europy. Počuli sme. Včera bolo posledné zapískanie majstrovstiev Európy vo futbale. Končilo najväčšie masowe sportowe podujatie a my sme hrdí, že sme boli organizátormi tohto šampionátu. Polsku nastúpil nový duch nielen na športovej úrovni, pretože spolu s Ukrajinou boli schopní čeliť tejto výzve a pripraviť takúto udalosť v spolupráci. Aj prívrženci a teda fanúšikovia futbalu ocenili organizátorov a ich prácu, ocenili úprimnosť a pohostinnosť týchto národov Ďakujeme aj za vašu dôveru, ktorú ste e, do nás vložili, že sme mohli zrealizovať tento projekt a ďakujem aj EÚ za subvencie, ktoré umožnili vylepšenie športovej infraštruktúry, či už cestnej, železničnej alebo aj inej. Táto infraštruktúra nám bude slúžiť ešte dlhé roky a sme veľmi spokojní. Rečník bol prerušený a teraz pani Kastex. Pani predsedajúca, zajtra prebehne rozprava o akte, ale dnes by som sa venovala možno periférnej, ale podľa mňa veľmi dôležitej téme, a síce slovám komisára de Guchta vo výbore INTA 20. júna v stredu. Citujem. Ak nepodporíte tu, skôr než sa vyjadrí súd, Európska komisia aj naopak, aj tak bude pokračovať v súčasnej procedúre. Ani váš záporný hlas to nezastaví. Keď si počujeme, vypočujeme tieto slova, tak zdá sa, ako keby pán komisár nepoznal text zmluv a tiež dokazujú, nepriateľné opovrhnutie stanoviskom Európskeho parlamentu, opovrhnutím demokracie a občanov, ktorých zastupujeme. Už ste, myslím, už pani predsedkynia prerušila rečničku. Ďakujem. A teraz pán Kelly. Ja by som chcel využiť svoju minútu na to, aby sme sa mohli sústrediť na vynikajúcu prácu eh, učiteľov v základných školách, v ekologických školách, eh, ktoré sú v rámci programu zelených škôl. V rámci týchto škôl sa deti učia, akým spôsobom majú rešpektovať životné prostredie a Naozaj ma prekvapuje, aké množstvo informácií tieto deti majú o, a títo učiteľia takisto majú o, na, o týchto témach. Preto je treba poďakovať uča, učiteľom v týchto školách e, za ich prácu. A ja by som teda odporučil parlamentu, aby udelil aj tú, ocenil túto prácu učiteľov, ktorí naozaj vykonávajú množstvo práce, mnoho z nich na dobrovoľnom základe a robia, zaslúžia si teda naše ocenenie. Teraz má slovo pani Costello. Thank you, Madam Chair Ďakujem pekne, pani predsedajúcia. Rozhodnutie z samitu z minulého týždňa o bankovej únii veľmi vítané. Ja si myslím, že je, bolo by to zabrániť kolapsu bankového systému, však mm, je, keďže majú, bolo sa tu, príjmajú sa tu teda dôležité rozhodnutia a myslím si, že an, e, summit minulé týždňa vlastne snáď pomôže aj Írsku vrátiť sa na trhy. V podstate to bol aj hlavný z, e, e motív hlasovania 31. maja v Írsku, e, pretože si tí, ktorí hlasovali proti, respektíve keby bolo nič z toho, čo teda, za čo teda sa hlasovalo v referende, nebolo by možné bez tejto dohody. Ehm, myslím si, že v tomto kontexte záväzok 100 miliardového, 120 miliardového balíčku pre rost a takisto bankovú úniu a myslím si, že to je veľmi dôležité, tak ako sa hovorí o tom, že je potrebné investovať do rastu. Myslím si, že tu treba dosiahnuť pakt sociálneho investovania. Ďakujem pekne. Slovo pani, Bil, pani Bilbao Barandika. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, vítam dohodu e, z Európskeho samitu na záchranu eura, ale rada by som upozornila na problém európskych oblastí, ktoré spĺňajú kritéria Luxemburského súdu, aby boli daňovo nezávislé. Ja som jedna z takýchto oblastí, z Baskicka. 30 rokov vďaka tomu sme podporovali reálnu hospoda- reálne hospodárstvo Podporovali sme inovácie, vzdelávanie a sociálnu ekonomiku. Sme e, príkladom solventnosti verejných účtov. Ale centrálna vláda robila inú politiku a známe svoje výsledky. A naše 30-ročné úsilie je ocenené rizikovou prémiou, ktorú si nezaslúžime. Preto formálne žiadam, aby sa našli riešenia v Európe,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 som si istý, že na rade boli veľmi dôležité uh, diskusie z hľadiska toho, že čo sa udialo aj v oblasti zdravia v období od roku 2014 až 2020, čo by malo byť. A myslím si, že jedna z najdôležitejších úloh by malo byť zabezpečiť prístup uh, s všetkým občanom k zdravotným službám. Avšak momentálne v Grécku sa zdravotnícky systém rozpadáva, prepadáva. Veľmi ťažké aj je pre zdravotnícke orgány zabezpečiť chod uh, zdravotníckej starostlivosti Takisto sme svedkami zvýšenia um, počtu pacientov o 30 pričom sa neustále škrtajú rozpočty, takisto sa prepúšťajú pracovníci zo zdravotníckého sektoru a naozaj um, množstvo, um, veľká časť populácie fakticky nemá prístup k zdravotníckej starostlivosti. Nedávno pán Barroso obdržal list, aby konal v otázke tých to závažných okolností a myslím si, že každý aj v Grécku má právo žiť dôstojne a má mať právo na preventívnu starostlivosť aj zdravotníckú starostlivosť. Myslím si, že to je povinnosť komisie e, opäť sa pozrieť na dôsledky tohto memoranda. má pán Pašu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. E,

Ja by som vám chcel avizovať to, že v Európskej únii máme 26 nezávislých štátov a jednu kolóniu, moja domovina Rumunsko. Nie je to len taká hociaka hociaká kolónia, ale americká kolónia. Musím povedať, že tu sa razia tri hlavné snahy. Vyplieniť prírodné zdroje, zlato, striebro, urán, takisto aj zemný plyn po druhé, je tam snaha nútiť Rumunov do eh, veľmi ekonomicky nevýhodných zmluv aby kúpili zastaralé vojenské lietadlá. A po tretie je to snaha e, vytvoriť e, protiraketový, protiraketový štý, štít, ktorý je otočený proti Rusku. E, posledné kroky v rámci tejto línie sa udiali v rámci miestnych volieb okolo 900

Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Minulého roku som bola vo Washingtone a stretla som sa s oboma stranami tak v snemovni reprezentantov ako aj v Senáte, aby sme diskutovali pretože viete, že obe komory, aj, obe komory hlasovali za text, ktorý sme tu e, o ktorom budeme diskutovať aj tu vo výbore pre zahraničné otázky, takzvaný, takzvaná mag, magnická správa. A myslím si, že ten návrh sa veľmi podobá e, na to, čomu sa venuje aj momentálne členské štáty, to je obviňovať eh, vysoko postavených Rusov, ktorí eh, majú blízko ku korupcii, k mm, zločineckým gengom a podobne, aby sa na nich uplatnili sankcie. <clears throat> Pre, dámna prešedinte, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja musím protestovať proti E, zneužívaniu moci e, štátnymi orgánmi v Rumunsku, osobitne v, v tajných službách, e, ktoré boli, ktoré boli premenené bývalou vládou na nástroje boja proti súčasnej vláde. Tieto nástroje, alebo takéto nástroje sú využívané na podkopávanie súčasnej vlády a myslím si, že je dosť e, seriózne alebo závažné, že ústavný e, súd e, aj zablokoval prezidentovi možnosť vykonávať svoje privilegia. Takisto sme svedkami prenasledovania lekárov, policajtov pri vykonávaní z ich práce. To naozaj podkopáva akékoľvek zákonodárstvo. Toto je kampaň inštitúcií, ktoré sú, podliehajú prezidentovi a e, PP podporuje, si myslí, že to je boj proti demokracii. Votul din 10 iunie din alegerile locale a consfințit o schimbare a mm, Voľby 10. júna zaznamenali podstatnú zmenu v politickom živote Rumunska. To bolo aj túžba väčšiny Rumunov, aj keď táto, táto zmena súvisela s potrebou nájsť pravdu. Uh, o tom, čo sa stalo s demokraciou v posledných rokoch, ako aj potrebou sociálno-demokratických zmien. My sme radi, že Európsky parlament odmietol populistické a demagogické pokusy E, pravicových strán v Rumunsku, aby sa tu diskutovalo o situácii demokracie v Rumunsku. Myslím si, že situácia v Rumunsku sa pomaly zlepšuje aj s podporou väčšiny Rumunov. E, vítame pokus rumunského parlamentu diskutovať v e, týchto dňoch závery posledného samitu, pretože toto je predovšetkým základná cesta v smerom k demokracii v Rumunsku a závery, pre, prečítanie týchto záverov prezidentom v rumúnskom parlamente je vítané gesto a je to veľká zmena v porovnaní s tým, čo predtým robil prezident. Ďakujem, teraz má slovo pán Geleher. Ja takisto vítam závery Európskeho samitu v Bruseli, ktorý bol v Bruseli minulý týždeň a myslím si, že to, čo prijali, je určite všetko vítané pre vývoj a myslím si, že je to veľký krok vpred, predovšetkým pre Írsko a takisto reštrukturalizácia dlhu by mala viesť k zníženiu záťaže írskeho um, daňového poplatníka. Ja Eh, viem, že európsky ministri financí budú teraz diskutovať o rokovaniach o írskych bankách a musia zabezpečiť, aby Írsko malo rovnaké, však malo rovnaké podmienky ako Španielsko alebo niektoré iné členské štáty. Eh, je, jednoducho e, v Írsku bolo referendum a samozrejme, že e, týmto referendum vyjadrilo Írsko aj tú svoju možnosť čerpať pomoc z Eurovalu a myslím si, že táto pomoc by mala výrazne pomôcť Írsku. Ďakujem pekne. Pani Sarbu. Vă mulțumesc. aceste săptămâni facem Ďakujem pekne týchto týždňoch diskutujeme o dôležitej reforme spoločnej popátskej politiky po roku 2013 a na rokovaní minulého týždňa v Bukurešti boli aj zástupcové rumunských farmorov a zúčastnil sa toho aj pán Palmo de Castro a vyjadrili sa tam očakávania z toho, aký má byť návrh eh, komisie. A spolu so svojimi kolegami z sociálnej skupiny o, si myslím, že budúcnosť eh, polnospodárskej politiky musí brať do úvahy rozdiely medzi E, viac rozvinutými polnohospodárstvami v niektorých členských štátoch a inými členskými štátmi, ktoré nie sú až také rozvinuté. Ja vítam aj správu pána Kapola Santosa, ktorá žiada po rovnocennejšom, rovnomernejšom rozdeľovaní priamých platieb tak aby členské štáty, ktoré majú nižšie platby, mali možnosť prekonať tieto nevýhody alebo tieto rozdiely. Ďakujem pekne. Pán De Angelis, nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Industria del mio, del mio paese. Dopo sette anni di... Po siedmich rokoch firmy, po 7 rokoch fungovania firmy Videokon e, tak vyhlásili bankrot a prepustili 1300 zamestnancov. Druhá najväčšia firma v oblasti Lácio Táto firma bola, teda zbankrotovala a delokalizovala e, svoju výrobu do tretich krajín. Je potrebné, aby všetky inštitúcie spolupracovali, aby zabezpečili budúcnosť zamestnancov tejto firmy, ktorí po 7 dlhých rokov žijú, žijú neustále v neistote. Možno by aj Európa mala zasiahnuť a použiť všetky potrebné nástroje, aby zabezpečila prácu pre toto významné zariadenie a oblasť. Ďakujem. A teraz pán Cortez Lastra. Rád by som upozornil na to, ako súčasná španielská vláda vidí politiku pre výskum a inovácie a ako to vplýva na investície. A v Španielsku došlo k škrtu 23 v týchto investíciách. My ich potrebujeme oveľa viacej vo výskume a vo vývoji a potrebujeme zastaviť únik mozgov a vedcov. Je nepriateľné, že sa financuje len pár projektov a že sa obmedzujú štipendia. Len 1,2 HDP sa dáva na mm, výskum a vývoj a takto nie je možné vytvárať dostatočné vedomosti, aby sa zmenil aj produktívny model Súčasná vláda tvrdí, že treba znižiť počet vedcov, ale eurozóna predsa vidí vedcov ako hlavný kapitál na obnovu. V takejto sociálnej a hospodárskej situácii nemôžeme takto postupovať. Účinnosť vedeckého systému a technológie nesúvisí nejakým spôsobom so škrtmi, ktoré vyplynajú z hospodárskej krízy. A teraz pani Ayala Sender. Gracias, Ďakujem veľké uspokojenie vyjadrujem, že boli mm, prepustení sudcovia, sudcovia Medzinárodného súdneho dvora, konkrétne pán Peralta Losia, a to vďaka tomu, že zasiahli medzinárodné organizmy, ako aj predseda súdneho dvora. Títo súdcovia, predpokladám, urobili dobrú prácu v Líbii, ale máme aj negatívnu správu. Ide o úmrtie jedného pilota helikoptery, ktoré pracujú na mm, zastavení požiaru vo Valencii. Vieme, e, aká je situácia s lesnými požiarmi v Španielsku. Tieto požiare začali nielen vletelo oveľa skôr a to je práve preto, že bol nedostatok investícií a s polutovaním konštatujeme, že došlo k umrťu jedného pilotov. A teraz pán Kučieri. Kušieri. Grazie, signora president. Ďakujem za slovo k otázke nelegálnej migrácie na Maltu počas ostatných týždňov e, eskaloval tento problém. Mnohí skutočne prichádzajú e, cez nás do Európy z Afriky. No a Jednoducho ten počet nelegálnych migrantov do Malty narastá. Preto apelujeme v prospech vyššej miery solidarity, ktorý preukáže EÚ voči e, postihnutým členským e, štátom. E, Malta by nemala niesť celé bremeno na svojich pleciach len kvôli tomu, že má takú zemepisnú polohu. Európsky pakt o imigrácie sa neosvedčil. Jednoducho je to nefunkčný systém, len niekoľko členských štátov ponúka pomocnú ruku Malte. A pritom v takejto situácii členské štáty na základe princípu solidarity by mali e, priložiť ruku k dielu. E, preto by mali platiť prísnejšie pravidlá pre všetkých. A je potrebné, aby ďalšie členské štáty prispeli, ako sa patrí, a aby sa roz, rozložilo na plecia viacerých e, táto obrovská záťaž. Potrebujeme právny mechanizmus, ktorý by sa osvedčil ako účinný. Ďakujem pekne ďalším. Teraz podľa programu budeme hovoriť o stratégii v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat.